12. Ďalší bod na programe je správa od Anthea McIntyre. Záhradníctvo, pestovanie ovoce a zeleniny. Slovo dostane pani spravodajkyne na 4 minúty. Nech sa páči pani McIntyre. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rada, že som dostala šancu predstaviť vám dnes túto správu. Úprimne dúfam, že si e, zaslúži širokú podporu a že ju dostane pri hlasovaní. Pestovanie ovocia a zelenia je veľmi dôležitý. Tá téma pre Európu e, môže prispieť významným dielom k európskemu hospodárstvu a takisto poskytne potraviny svetu v čase, keď sa obávame, či bude dostatok potravín. Záhradníctvo, sadovníctvo môže naozaj veľa priniesť. Táto správa zdôrazňuje, aký dôležitý je tento sektor a umožňuje mu stať sa konkurencieschopnejším na celosvetovom trhu prostredníctvom vývoja, výskumu, energetickej efektívnosti, inovácie, vyspôsobovania sa klimatickým zmenám. Všetky tieto témy sa objavujú v správe. Zabezpečenie dodávok potravín je podľa mňa veľmi dôležitá téma pre všetkých. Do 20 rokov budeme potrebovať o 40 viac potravín, než v súčasnosti produkujeme. A v súčasnosti záhradníctvo produkuje 18 z európskeho poľnohospodárstva, ale využíva iba 3 pôdy. Takže je tu naozaj veľký priestor, aby sme ho podporili a rozvinuli ďalej. Mohli by sme dokonca aj vyvážať ovoci a zeleninu a moja správa zdôrazňuje, že by sme mali uľahčiť našim pestovateľom dostať sa na trhy tretích krajín. Hodnota našich okrasných drevín a bylín je 1,9 miliardy ročne, to je vývozná hodnota. A je tu veľa ďalších vecí, ktoré by som rada zdôraznila, ale nebudem mať čas na všetky. Táto správa podporuje organizácie pestovateľov a záhradníkov a apeluje na komisiu, aby zrevidovala režim ovocia a zeleniny, o ktorom sa práve teraz diskutuje, aby vytvorila jasné, zreteľné a praktické pravidlá týkajúce sa pracovných metód ovocinárov a zeleninárov, aby sa hodili na podmienky rozličných členských štátov EÚ. V Spojenom kráľovstve sme videli príklady, kedy niektoré pestovateľské organizácie nefungujú spôsobom, aký si predstavuje Európska komisia a myslím si, že pestovateľom a organizáciám pestovateľov a záhradníkov ovocinárov treba naozaj pomôcť a podporiť ich. Ďalšia vec je integrované manažovanie škodcov, e, skratka IPM anglická. Myslím si, že do budúcnosti bude mať e, táto aktivita veľký význam, pretože ak chceme byť konkurencieschopní na globálnom trhu, musíme si osvojiť nové metódy a techniky. Nemôžeme si dovoliť e, strčiť hlavu do piesku a tvrdiť, že sa chceme vrátiť iba k organickému zelenému e, pestovaniu, ktoré ani z diálky sa neobtrie o žiadnu chémiu. Myslím si, že nám táto správa dáva možnosť e, porozmýšľať o tom, ako veci robíme a ako chránime rastliny, plodiny e, rozličnými chemickými látkami, aj novými typmi chemikálií, ktoré vychádzajú z chemických, z vedeckých štúdií a musia vychádzať vedeckých štúdií. Nesmieme hazardovať s týmito záležitostiami. Ja by som chcela vzdať hold takým organizáciám ako Univerzita Harpera Adamsa v West Midlands. Táto univerzita je aktívna v ovocinárstve a zeleninárstve. Keď vidíme, ako stúpajú e, počty mladých nezamestnaných v Európe, my musíme vidieť, že máme tu možnosť ponúknuť im celoživotnú kariéru. Potrebujeme botanikov, potrebujeme agrotechnikov, potrebujeme vedcov, ktorí sa zaoberajú rastlinami a toto sú naozaj povolania, ktorým sa človek môže venovať celý život a, ktorých, e, a mladých ľudí môžeme povzbudiť, aby sa, ich, aby sa im venovali. Ďakujeme pani McIntyre. A teraz sa budeme venovať spontánnej rozprave Catch the Eye.